meeting and, uh... Takže vítajte na schôdzi výboru. Začneme čo najskôr, ako sa usadíte. Vítajte po letnej prestávke. Vítam všetkých kolegov, členov sekretariátu, všetkých. Dúfajme, že tu bude príjemná a priateľská atmosféra, aby sme čo najlepšie e, vyriešili problémy občanov, s ktorými sa na nás obratili. Ak teda nie sú námietky, tak e, môžeme schváliť. Program, vidím, že nie sú žiadne námietky a e, zápisnicu z junovej schôdze, ak nemáte námietky, môžeme schváliť tiež. Mám niekoľko oznamení. Chcela by som vás informovať, že ďalšie stretnutie 27. septembra začne o pol hodinu skôr, o pol tretej. Budeme mať spoločné stretnutie výboru s AVKom eh, pri príležitosti špeciálnej správy ombudsmana o transparentnosti. Bude to trvať 45 minút a potom budeme pokračovať eh, v zvyčajnom programe. Ďalšia časť tam je niekoľko zmien zo strany sekretariátu počas leta. Poprvé pani Silvi Renner, ktorá pracovala ako asistentka 13 rokov, v Pety išla do dôchodku koncom augusta. Silvia bola jedna z kolegyň, ktorí mali priamy kontakt s petičníkmi, starala sa o korešpondenciu a robila aj mnohé ďalšie veci na sekretariate. Chcela by som jej poďakovať za jej neprítomnosti, za jej prácu, milotu a profesionalitu vo všetkom, čo robila. Žiaľ, nie je tu, ale možno, že to sleduje na internete. Tiež chcem vás informovať, že Fanny Fontaine, tiež administratorka e, prešla k Libe. E, počas leta želáme jej veľa šťastia v tomto výbore a nemáme len straty z leta. Som rada, že vám môžem povedať, že Patricia van der Per, veľmi skúsená administrátorka a právnička, ktorá veľa rokov pracovala predtým v Libe, nedávno eh, v Európskom eh, podpornom bíre pre azyl na Malte sa do, rozhodla, že od dnešného dňa bude pracovať pre nás. Patricia, ukážte sa. V júli sme dostali posilu zo Španielska Jesus Ramos Garcia. Bude pracovať dva roky ako národný expert na sekretariáte PETI má za sebou dlhú kariéru e, v španielskej e, štátnej správe. Ukažte sa nám, kto ste, vítajte. A v neposlednom rade máme novú asistentku Kristinu Kovač. Kristina je maďarka, pracovala na rozličných oddeleniach komisie a už dávnejšie aj v parlamentu. Nie je veľmi dávno, je to ešte taká mladá osoba tu ste. Vítajte všetci. Tešíme sa na spoluprácu. A ja osobne vám hovorím, ak na vás nebudú dobrí, tak mi zavolajte. Nemáme žiadne v bode, nič v bode rôzne, okrem jednej veci a síce Eh, nariadenie ECR. Pani Valensa, naša spravodajkyňa, oznámila, že odstupuje ako spravodajkyňa a keďže vstupujeme do rokovania už budúci týždeň v Štrásburgu EPP eh, musí nájsť náhradu a pán Preda bol eh, vymenovaný za spravodajcu. Čiže on do tohto vstupy už od budúceho týždňa k výsledkom stretnutia koordinátorov, tak predovšetkým program na október bol schválený. Máme tu 0845 a 0963, 0189 a 0250, ako aj 0328. Tieto sú v programe. Tiež to bude aj spoločná schôdza s petičným výborom Bundestagu, tak ako sme o tom hovorili už v minulosti, e, k tým odporúčaniam, ktoré sú sporné. Moje kompromisy boli schválené v mnohých prípadoch s výnimkou vý, petície 0323, e, ktorá bude otvorená a španielským organom pošleme list a petície 0327, táto bude 0318, bola priateľná a uzavretá. A okrem toho moje odporúčania boli schválené. K bodom B podrobný zoznam stret, e, rozhodnutí dostanete písomne k, k zistovacím misiám a návšteve alebo pracovnej ceste do Španielska. Máme tu záverečný program misie a zmenený zoznam účastníkov e, za účasti štyroch členov ex officio, pokiaľ ide o návštevu v Valedore v Taliansku v októbri. Po dlhej výmone názorov sme sa rozhodli, že budeme ďalej skúmať, aké sú možnosti dátumu pre túto zisťovaciu misiu sekretariát vám ich oznámi prostredníctvom e, písomného postupu. Vypočutie o, o postihnutiach bol doplnený, ale to bude 9. októbra a sekretariát to bude finalizovať a pokiaľ ide o prípravu stretnutia s národnými parlamentami 27. novembra, tak koordinátori to brali na vedomie. Nič sme nemali v bode rôzne, to bolo všetko počas rozhodovania koordinátorov a teda pán Terika Vras. Spomínali ste, že pán Vales sa musel byť nahradený ako spravodajca a ja dúfam, že to bude na stretnutí koordinátorov, pretože to je zvyčajný spôsob. Bolo to ťažké rozhodnutie na stretnutí koordinátorov a vymenovať ho ako koordinátora. Toto ale neplatí, pretože EPP má toto kreslo, oni hlasovali už predtým a EPP môže sa rozhodnúť, koho chce ako náhradcu pána Valensu. Nie je to tak, že vy vymenujete niekoho iného, ako to robíme v, podľa bodov a dehontovho systému. Pán Valensa e, e, odchádza, pretože kandiduje na starostu Gdaňska a potrebujeme sa rýchlo rozhodnúť. A pravidlo je také, že je to kreslo EPP a EPP vyberie, koho chce ako náhradcu za tohto správodajcu. Takže je mi to ľúto, ale tak toto je. Môžeme ísť ďalej. 48 úroveň znečistenia vo Valencii. Petícia tu nie je, ale teda petičník tu nie je, ale máme tu dokumenty s 800 ďalšími podpismi, čo je skutočne veľmi veľa. Zástupca komisie je tu a teda dávam vám slovo, aby ste nám osvetlili túto petíciu. Ďakujem pekne. Táto petícia sa týka toho, že e, orgány vo Valencii zmenili dopravu na jednej z hlavných ulic mesta na dvojsmernú z jednosmernej. A teda petičníci sa stiažujú na to, že Objem dopravy sa výrazne navýšil a s tým sú spojené vyššie emisie, viac znečistenia a väčší hluk. A tiež sa znížila ich kvalita života, čiže žiadajú výbor, aby vyzval španielské orgány, eh, aby sa zvrátil tento plán a toto by mala byť znovu jednosmerná ulica, teda zo severu na východ. A mm, výbor môže zasiahnuť jedine v prípadoch, ktoré sa týkajú komunitárneho práva. V tomto prípade e, dopravné toky na lokálnej úrovni nie sú predmetom európskeho práva. Je to výlučne e, v národnej kompetencii. Avšak to neznamená, že náš výbor by nemal že by sa nemal zaoberať environmentálnymi e, problémami, ktoré vyplývajú z dopravy a mm, spojenými s kvalitou mm, vzduchu a e, s hlukom. Pokiaľ ide o znečistenie vzduchu, výbor systematicky sleduje eh, dodržovanie pravidiel eh, a limitov znečistenia u členských krajín a tento výbor zvlášť určuje, či úroveň koncentrácie týchto eh, znečistujúcich prvkov sú, nie sú presiahnuté vo veľkých aglomeráciách. V prípade dopravy znečistenie, ktoré je e, závažnejšie a vyššie ako PM10, teda tieto častice. Preskúmali sme správu e, zo strany Španielska a zistili sme, že v Valencii nedošlo k presiahnutiu limitov ktoré sú stanovené v smernici o kvalite ovzdušia. Preto nie je možné povedať, že smernica bola porušená vo Valencii. Pokiaľ ide o e, hluk, smernica o hluku e, vyžaduje od členských krajín, aby pre všetky zóny schválili E, hlukové mapy a znížili efekt hluku na životné prostredie a zdravie. V tomto prípade komisia začala postup pri porušení pravidel pri každom členskom štáte, ktorý neschválil akčný plán v dátume, ktorý stanovuje smernica v prípade Španielska. Je to v súlade ale je tu jedno, jeden postup pri porušení, ktoré pokračuje a už sa, ešte sa neprijali príslušné riešenia. Komisia bude informovať náš výbor o výsledkoch tohto postupu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz otváram priestor pre diskusiu. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Bolo tu ešte ďalšia petícia, ktorá by sa mohla k tejto e, pridať, k eh, znečistenie v Madride. Bolo to posunuté na žiadosť, teda odložené na žiadosť petičníkov a nemá e, zmysel to ešte posúvať, pretože Budeme na budúci týždeň hovoriť o znečistení vzduchu a petície sa musia mm, vypočuť predtým. Čiže posunuli sme madridskú petíciu, neviem prečo sme to spravili. A keď niečo podobné riešime vo Valencii, keď sa pozrieme na petície, čiže máme tu znečistenie vzduchu a príliš vysoký hluk a v dokumentoch sa hovorí, že detektory sú na zlých miestach. Sú veľmi ďaleko od miest, kde by mali byť, aby merali skutočné znečistenie v daných zónach, napríklad hlukom. Tieto detektory sú príliš ďaleko od centra a od tejto ulice a to je problém. fiables. Tieto detektory sú v oblastiach, kde nie je veľká doprava a preto hovoria, že merania nie sú spolahlivé. Komisia povedala, že pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia, tak údaje, ktoré má komisia, sú v súlade, ale petičník hovorí, že je to preto, že sú tie detektory na nesprávnom mieste. Komisia tiež povedala, že znečistenie hlukom je jednou z tých predmetov konania pre porušenie a že eh, do Valencie bol poslaný list, aby vysvetlili, čo si o tom oni myslia. A aj Envy výbor dostal list, aby sa aj oni pozreli na túto celú vec nečistenia ovzdušia tejto veci musíme ešte s komisiou zostať v styku, aby nás informovali o výsledkoch konania pre porušenie. A mali by sme aj zistiť, kde sa tieto detektory nachádzajú, aby sme určili, kto má pravdu. A teraz pán Marcelesi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Prečítal som si petíciu a vypočul som si, čo povedala komisia a chcem sa aj poďakovať. Ak to správne pochu- chápem, tak si pripomeňme, že predchádzajúca vláda prijala plán udržateľnosti pre Valenciu v roku 2013. Ten sa nikdy nerealizoval. A tento plán obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú dopravnej situácii vo Valencii. Je to dôležité pre zdravie, pre samotnú dopravu. A jedno z týchto opatrení bolo dvojsmerná doprava na severozápadnej Avenue. To bola, je to súčasť aj e, svetového dedičstva UNESCO a tie výsledky sú škandalozné keď sa cesta zmenila z jednosmernej na dvojsmernú, intenzita dopravy kresla z 12 tisíc na 10 tisíc vozidiel v historickom centre a tam došlo k poklesu o 23%, takže e, kvalita ovzdušia sa vlastne zlepšila a komisia to tiež vie došlo aj k zlepšeniu hlučnosti. A prijali sa aj ďalšie opatrenia, ako napríklad protokol kvalite ovzdušia, robili sa merania na školách a proste jednoducho rôzne e, merania za posledné roky ukázali, že máme dobre správne merania a máme údaje a e, naznačuje to, že problém neexistuje. Mali by sme zavrieť túto petíciu, pretože vidíme, že došlo k zlepšeniu a je to aj podložené. Je to veľmi miestna vec, ktorá bola lokálna vec, ktorá bola vyriešená vďaka zásahu Mestskej rady Valencie. Ďakujem. Pán Obraz. Ďakujem. Údaje Marcelasa a komisie Hovoríte, že vôbec nie je znečistenie ani znečistenie hlukom. My sme merali na uliciach, o ktorých hovorí petícia. A potom, sa tu hovo- potom sme sa zamerali na túto konkrétnu ulicu. To, čo mňa metie, pani predsednička, je, že Európsky parlament a tento výbor rieši dopravu na jednej jedinej ulici v jedinom meste v Španielsku. A ak budeme takto pokračovať, ak sa začneme pozerať na deti, ktoré sa hrajú futbal a ja neviem, na nejakých chodníkoch a podobne, tak si myslím, že sme ďaleko za hranicami práce tohto výboru. Obávam sa, že budeme vyzerať možno smiešný a nerelevantný. To by bolo strašné. Predsa náš výbor má dôležitú funkciu Našou úlohou nie je sa len zaoberať vecami v EÚ, teda my sa zaoberáme vecami v EÚ, ale nie na konkrétnych uliciach a podobne. Takže Európsky parlament snáď sa nemusí zaoberať takouto ulicou. Takže ja som za to, aby sme to zavreli. A chcem požiadať politických poradcov, aby sa nesmiali, keď hovoria poslanci. Beatrice, ty si chcela hovoriť? Rosa? Áno. My sa musíme obrátiť na komisiu. Je tu takáto stiažnosť na e, Mestskú radu Valencie a vy ste povedali, že nesúhlasíte vzhľadom na to, že ide o konkrétnu politiku a petičník žiada dodržiavanie smernice o ovzduši. Vy si možno myslíte, že táto petícia je nerelevantná, ale ja si myslím, že je veľmi relevantná Takže čo sa zistilo? Tie meracie prístroje a Takže petičník sa stiažuje na rozmiestnenie týchto detektorov a hovorí, že sú na miestach, kde sa nedá merať a žiada, aby boli tieto meracie zariadenia umiestnené na iné miesta. Takže prečo sa neobrátime na Mestskú radu Valencie, aby sa pozreli na to, ako sú tieto detektory, tieto snímače rozmiestnené? Je tu veľa dokumentov, ktoré hovoria, že sú tu merania v e, oblastiach so zníženým prístupom a podobne, kde je samozrejme menej znečistenia a petičník hovorí, že sa nachádzajú na úplne zlom mieste tieto meracie zariadenia. Takže rešpektujme petičníka a reagujme ako treba a požiadajme komisiu, aby preverila, kde sa nachádzajú detektory a potom sa rozhodneme, kto má pravdu, ale nemôžeme petičníkovi e, drzo odpovedať. Naozaj, Takto sa to nerobí. Dobre, takže chceš, aby to bolo otvorené? Ďalej, Beatrice. Áno. Ja som sa nechcela vyjadriť, lebo toto je veľmi nezvyčajný prípad, ktorý sa veľmi ťažko rieši, veľmi ťažko uchopí ale vzhľadom na kontext a v mene mojej skupiny chcem povedať, že je to celé nejasné a to naznačuje, že by sme to mali nechať otvorené. Som za to, aby to bolo otvorené a pokúsme sa zistiť, e, čo je, ako to vyzerá s tými detektormi. A medzi tým som za to, aby sme to nechali otvorené. Pán Marcelesi? súhlasím s pani z Estelás, nepolitizujme to. Ja som len poskytol údaje a ako tu už zaznelo, petičný výbor by nemal byť využívaný na, využívaný na stranickú politiku alebo stranické boje. Ja hovorím presne o niečom celkom opačnom, ako vy hovoríte. Ja som tu uvádzal konkrétne údaje, takže ja dúfam, že túto petíciu by sme mohli uzavrieť, pretože keď Mestská rada robí svoju prácu správne, tak by to mal petičný výbor e, uznať. A ak Španielsko má problémy s kvalitou ovzdušia, tak je to preto, že veľké mestské rady, také ako Madrid a Valencia, si neurobili svoju domácu úlohu. V roku 2015 začali riešiť tento problém a to treba akceptovať. Dobre, ďakujem. Komisia, chcete niečo povedať? Po tom, čo ste si vypočuli poslancov? Nie? Dobre. počítam, snažím sa zistiť. Jednoducho nemáme kvorum, nemôžeme ani hlasovať. Sú tu poslanci, ktorí chcú, aby to bolo otvorené, ktoré to, aby, druhé, aby to bolo ukončené a nemám kvorum, nemám tu 12 poslancov, takže to môžem len predložiť koordinátorom na najbližšom rokovaní. Súhlasíte? Takže ak naozaj chcete nejakú cestu vpred s petíciou, tak sa musíte postarať, že tu budú tí kolegovia, ktorých potrebujete. Inak ja nemôžem hlasovať. Roza, chceš niečo povedať? Nie, nie, nie, ďakujem. Súhlasím e, s tým, čo tu zaznelo, pani predsednička. Nemôžeme mať výbor s petičníkom a nedokážeme tu prijať rozhodnutie. Takže ty si to povedala veľmi mierne, ale ja to poviem otvorenejšie. Myslím si, že mrháme každého časom a nie je to ani dobre pre petičníkov, ktorí by tu chceli dneska byť. Takže naozaj, takže to budeme mať na ďalších koordinátoroch a lutujem, že musíme takto postúpiť. Čo, bod 8 sme odložili a ďalším bodom je bod 9 a to sú tri petície 425, 616 a 740. Ide tu o Venezuelu a tá, petičníci sú tu Vítam vás na našom výbore Ignacio Hernández, pani Charocha a máte slovo na 5, maximálne 5 minút každý. Takže začneme s pani, ak dovolíte. Všetci spolu 5 minút alebo každý 5 minút? Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Moja e, petícia je v španielčine, takže budem hovoriť po španielsky. Vzťahy medzi Venezuelou a Európou boli vždy veľmi úzke v 20. storočí. V 40. rokoch Venezuela ako mnohé ďalšie krajiny príjmali emigrantov z Portugalska, Talianska, Španielska, Nemecka, Chorvátska a ďalších. V dokumente v strategickom dokumente krajiny z roku 2007-2013 Európska únia povedala, že bude pomáhať e, venezuelskej ekonomike a spoločnosti. Tie ciele, ktoré boli stanovené, sa ale nedosiahli. Vidíme ekonomickú krízu v našej krajine, Venezuelská diaspora predstavuje 1,2 milióna ľudí a OSN si myslí, že migračná kríza je podobná migračnej kríze e, v stredomorskom regióne Európy. Je to doba rýchlych e, radikálnych zmien, zmeny sa dejú na celom svete. Aj EÚ prechádza najväčšou krízou identity od svojho vzniku. Máme rôzne predstavy a vieme o interných politikách, humanitnej krízy a podobne. Vytváranie falošných správ má tiež dopad na silu dôvery ľudí v demokratické inštitúcie. A máme aj krajinu, ktorá bola vedúcou krajinou e, západného sveta po druhej svetovej vojne a dneska je to krajinou, dneska je krajinou, ktorá sa dostala na e, minimálnu úroveň dôvery medzi svojimi spojencami. EÚ musí zohrávať aktivnejšiu úlohu pri obrane demokracie. E, potrebujeme nulovú toleranciu korupcie a Ide tu aj o posilnenie dôvery občanov v ich inštitúcie. Venezuelský prípad nie je len vecou udelovania sankcií. Európska únia by mala presadzovať dialog vo Venezueli, aby sa rešpektovala pluralita názorov a aby to boli e, Venezuelčania, ktorí budú hovoriť o svojich problémoch. Potom treba pomáhať Červenému krížu a podobne e, Máme problémy v oblasti zdravia a základných liekov. Treba zamrz, zamraziť e, bankové účty tých, ktorí zodpovedajú za zhoršenie situácie v, vo Venezuele a tieto osoby by bolo treba vyhlásiť za osoby non grata. Môj otec odišiel zo Španielska v 51. roku Takže ja som naviazaný na Venezuelu, Španielsko a EÚ. Dúfame v pomoc EÚ e, pre Venezuelu a je veľmi dôležité, aby sa vytvorili podmienky na to, aby krajina mohla znovu prosperovať. Ja vás chcem ubezpečiť, že mám veľmi zriedkavo rečníka, ktorý dodrží rečnícky čas, takže vám ďakujem aj za to. A teraz má slovo vaša kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Patricia Carrera Arrocha a ja som z Venezuely a veľmi ma znepokojuje situácia a násilie, chorobnosť, chudoba e, v mojej vlasti. Chceme chrániť základné slobody a chceme hovoriť o humanitnej kríze. Je to veľmi aktuálne vo Venezuele v súčasnosti. Venezuelčania sú utlačaní strašným režimom, dochádza k obchodovaniu so zbraňami a ľudia sa o nič nestaujímajú, o nič nestarajú. Prechádzame tou najhoršou možnou krízou, ktorá e, zasiahla našu krajinu Nemáme demokraciu, nemáme dosť liekov, nemáme jedlo, nemáme dôstojnosť a nemáme určite slobodu. Nechceme e, potrebujeme pomoc Európskeho parlamentu. Zvrchovanosť je absolútnym právom, ale nestojí nad rešpektovaním ľudských práv. My hovoríme o tom, že ľudská bytosť má byť e, záujmom štátu. Nemôžeme dovoliť situáciu, kde sa opakuje neprávosť. Musíme dodržiavať e, deklaráciu ľudských práv. Inak je táto, tento materiál len mŕtvým e, papierom. Potrebujeme riadne volebné postupy Nikolás Maduro je ešte stále pri moci a má pocit, že, nad, že stojí nad zákonom a nikto ho nemôže zastaviť. Mali sme viac ako 8 tisíc vražd v našej krajine a musíme zabezpečiť reformy, aby mali z toho všetci osoch, nechceme len otvoriť dialog, my chceme konkrétne kroky, chceme, aby zasiahlo medzinárodné právo, chceme modernizáciu. Ak Európsky parlament nebude bojovať o ľudské práva a nepovie, že stoja nad právom štátu, tak e, e, si nepomôžeme. Potrebujeme mechanizmus, ktorý ukáže, že sa dodržuje medzinárodné právo, aby sme zastavili genocídu vo Venezuele, pretože inak bude aj Európsky parlament konfrontovaný klesajúcou dôverou. Keď som sa pripravovala na túto cestu a rozbehla aktivity na ochranu ľudských a rešpektovanie ľudských práv, tak sme pocitili veľkú vďaku a venezuelčania vám nikdy nezabudnú byť vďační za to, čo ste spravili, pretože stále žijeme s nádejou. Ďakujem. Sí, en primer lugar. No, no, no, no, no. I beg your pardon. I... Chcem sa ospravedlniť. Ja som pozabudla na komisiu, aké nezdvorilé odo mňa. Ale je to môj prvý deň po dovolenke. Zástupcovia komisie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Moje slova podľa mňa pokryjú všetky žiadosti a tiež by som chcel dať slovo aj môjmu kolegovi CS e za tú politickú, na ten politický úhol ľudské práva, konsolidáciu demokracie. Ďakujem. Takže témy, ktoré preberáme, sú veľmi dôležité. Situácia sa zhoršuje už rok, tak ako to povedal aj petičník. Takže je to naozaj dráma. Všetci poznáme túto situáciu vo Venezuele. Je tam veľká migrácia, aj zlá situácia v oblasti ľudských práv a demokracie. Čo robí komisia? Myslím si, že to je vlastne predmetom mojich slov. Je potrebné pochopiť predovšetkým to, že neexistuje viac bilaterálna spolupráca s Venezuelou ako krajino, s krajinou s priemernými prípami, príjmami. Strategický dokument, o ktorom ste hovorili, je to taký referenčný dokument, je z minulosti a tento už nie je. Teda implementácia sa skončila. Hoci obsah dokumentu nadalej zostáva aktuálny. Ak teda už nie je bilaterálna spolupráca, čo ďalej? Tak pracujeme na tematických oblastiach, teda ľudské práva, podpora občianskej spoločnosti a sú tu tiež bezpečnostné projekty a projekty v oblasti potravinovej bezpečnosti, takže s Venezuelou máme asi 15 zmluv a v objeme asi 8 miliónov eur. 8 11 z týchto projektov sa realizuje v rámci miestnych mimovládiek, teda ide o obranu ľudských práv. Tu podporujeme hlavne osoby, ktoré každodenne bojujú za ľudské práva a tiež <clears throat> podporujeme úlohu mladých a žien. Čiže toto je rozmer občianskej spoločnosti. Tam e, robíme sa snažíme o podporu a konsolidáciu občianskej spoločnosti, spolupracujeme s miestnymi mimovládkami, a hlavne v oblastiach, ktoré sú o sociálnom začlenení, ale tiež o poskytovaní základných služieb, tak ako to povedali aj petičníci. Je tu kľúčový problém spojených s prístupom k zdravotníckým službám a tiež k k výžive. Tiež sú tu kroky v oblasti výživy, ktoré realizujeme s medzinárodnými organizáciami. Situácia sa zhoršuje už asi dva roky. Od minulého roka sme tu mali projekty humanitárnej pomoci, čo je teda veľký paradox v krajine, ako je Venezuela. Sú teda humanitárne projekty v Venezuele a mimo, kde podporujeme veľký počet subjektov a momentálne pracujeme aj na ďalších projektoch, máme ich 10, ktoré práve vypracovávame, už čoskoro sa niektoré z nich podpíšu, e, teda s občianskými spoločnosťami alebo medzinárodnými organizáciami. Je to v objeme asi 8 miliónov eur. Takže toľko. A na záver Máme aj niekoľko regionálnych programov s Venezuelou. Venezuela je ale málo aktívna. Jediná oblasť, kde pracujeme, sa týka malých a stredných firiem. Takže asi mi uplynul čas. A teda ešte úplne na záver zopakujem, že práca vo Venezuele je veľmi ťažká. Na jednej strane si treba získať aspoň takú, um, taký nemý súhlas miestnych orgánov a potom vzhľadom na ekonomickú situáciu a ťažkosti zvládať infláciu sa situácia ešte viac komplikuje, takže teraz dám slovo môjmu kolegovi. Áno, ďakujeme pekne a slovo dávam pánovi Kejcovi Rojtrovi. Ďakujem veľmi pekne takmer ste povedali moje meno. Úvod sme si už vypočuli, čo sme sa pokusili urobiť v rámci spolupráce. Dnes sa oči verejnosti upierajú na krízu migrantov v celom regióne a takisto mnohí migranti sa snažia dostať do Spojených štátov amerických, týka sa to aj oblasti Karibiku. Vidíme, že sa jedna z týchto petícií ťaha už celé roky. Keď si prečítame dokument z roku 2000, na roky 2007-2013, už pred desiatimi rokmi sa začali tieto problémy. Situácia vytvorila politickú krízu, keď vláda sa vzdala demokracie formou zneužívania demokracie, prekrúcania demokracie. Neponecháva priestor názorovi pre nikoho iného v krajine a ľudia z krajiny utekajú. Inflácia je ďalší problém. To znamená, že vo Venezuele je veľmi málo možností sa zamestnať a preto ľudia utekajú to je druhý problém. A takisto je v krajine vysoká úroveň násilia a beztrestnosti. Oficiálne čísla neexistujú, ale 30 tisíc mimosudných zabití v krajine sa odhaduje. Za tieto e, vraždy, umrtia nebol nikto potrestaný. Takže situácia je skutočne závažná. Európska únia sa vyjadrila e, a apelovala na opätovné e, zavedenie demokracie po roku 2015 EÚ apelovala na úctu k ústave, na oslobodenie politických väzňov. Takisto humanitárna pomoc bude potrebná pre niekoľ, niektoré vrstvy populácie. Už celé roky vidíme takýto trend. A represie demonstrácií, ktoré sa konali už pred niekoľkými rokmi, keď sa dostal k moci pán Maduro, boli sledované ďalšími, nasledované ďalšími aktivitami, ktoré boli potlačené a členské štáty EÚ protestovali. Takisto sa vyjadrila Rada pre ľudské práva, Spojené štáty americké, e, severské krajiny protestovali. Celé roky už dokonca e, vieme, že sa uvažuje o sankciách na tých, ktoré by zasiali tých, ktorí podkopávajú demokratické inštitúcie štátu. Už máme 80 ľudí na zozname týchto sankcií. Máme embargo na zbranie, na akýkoľvek materiál, ktorý by sa dal použiť na represálie demonstrácií. Monitorujeme situáciu, zostávame v dialogu s mimovládkami, zastupcami opozície, aj so zástupcami vlády Vždy dúfame, že je možné pozitívny a konštruktívny dialog viesť, hoci e, po týchto zlých skúsenostiach za ostatné roky je to ťažšie, ale zámerom našim je udržať dialog. Trváme na veciach, budeme naďalej trvať na veciach a ak sa nám budú zdať sankcie užitočné, požiadame o ne a takisto podporujeme populáciu Venezuely vnútri vo Venezuele, mimo hraníc Venezuele, Venezuely. Kolumbia, Peru, Chile, Argentina, Brazília a iné krajiny prijímajú ľudí z Venezuely, ktorí utekajú z krajiny. Nemôžeme síce e, nahradiť režim, ale môžeme vyvinúť tlak tak, aby sa situácia vo Venezuele upokojila. Veľmi pekne ďakujem za aktualizáciu toho, čo robíte na všetkých možných úrovniach. Tento štvrtok podvýbor DROA bude v parlamente organizovať takisto vypočutie, kde sa dozvieme ďalšie informácie k Venezuele. Rosa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem petičníkom, ktorí nás oboznámili so situáciou. Ide tu o opätovný útok na ľudské práva, na právny štát, politické, sociálne, humanitárne podmienky vo Venezuele sa zhoršujú. Máme špeciálny vzťah k Venezuele, Európa je kontinentom, kde sa dodržiavajú ľudské práva a snažíme sa zabezpečovať, že právny štát a dodržiavanie zákonov a rovnosť sú hodnotami, za ktoré bojujeme aj inde vo svete. Pred pár rokmi dokonca dostala EÚ za túto svoju aktivitu Nobelovú cenu. Nestačia slova, treba aj niečo urobiť. Je pravda, že sme prijali veľa uznesení. V júli tohto roku napríklad sa v jednej z rezolúcií hovorí o beztrestnosti e, pri násilí. Takisto sa zhoršila chudoba vo Venezuele, beztrestnosť tých, čo spáchali trestné činy vládne. Hlad, chudoby, napríklad malária sa rozmahajú. A toto všetko navodilo politickú krízu. Takže zo strany komisie tu odznilo, že Európsky parlament takisto citlivo vníma tieto okolnosti a v Úrade pre ľudské práva Pilar tu je. Sme pracovali na týchto záležitostiach Diademera rovnako. Všetky Ehm, všetci vo výbore pre ľudské práva sa zaangažovali. Ale samozrejme, že treba použiť aj nástroj petícií, treba spojiť hlasy Európskeho parlamentu, aby sa potom dala, dal vyvinúť tlak na Venezuelu, aby vláda veci zmenila. Takisto pani Mogherini, ktorá zastupuje Európsku úniu, dostala od nás informácie. Napísali sme Eurolatu, zhromaždeniu Eurolat, a vyjadrili sme obavy z vývoja. Povedali sme, čo sa deje v petičnom výbore, vo výbore pre ľudské práva, v podvýbore DROAD ohľadne Venezuely. Takže odovzdám všetky tieto naše obavy, to, po čom voláme, ďalším inštitúciám a komisia hovorila, že treba zintenzívniť aj prácu so sankciami, hoci vláda popiera humanitárnu krízu. Týmto popieraním však e, bráňa vstupu humanitárnej pomoci do krajiny, ktorá by mohla sa ponúknuť. Existuje. Petičníci nás oboznámili dôkladne so situáciou, ďakujeme za to a dúfame, že vyvinieme aktivity, ktoré vyvinú zasa tlak na vládu Venezuely. E, ďakujeme. Teraz má slovo pán López Aguiar. Ďakujem. Zdravím kolegyne a kolegov z výboru pre petície. Chcel by som kratučko zareagovať a podporiť túto petíciu, ktorá bola predložená parlamentu zo strany občanov, občanov, ktorí považujú svoje podmienky za nevhodné a na tom sa zhodnú aj Španieli, aj Európania, aj Venezuelčania. Podľa článku 11 španielskej ústavy, ktorá umožňuje dvojité občianstvo, dvojitú štátnu príslušnosť, a tá krajina Venezuela mala historické prepojenia so Španielskom. Preto je, sú európsky občania a Španieli, e, ktorí žijú vo Venezuele, takí, ktorí majú dvojité občianstvo a niektorí z nich apelujú na Európsky parlament, aby urobil všetko, čo je v jeho moci a našiel cestu von z tejto slepej uličky, aby ľudia vo Venezuela mohli spolu v miery e, spolu nažívať. Mnohokrát sme hovorili o problémoch vo Venezuele v tejto budove. Takisto sme prijali uznesenia v rámci nášho mandátu, ktorý skončí v máji 2019 na poslednej plenárke pred eh, letom, pred tohto ročným letom sme takisto prijali uznesenie k Venezuele. A nebude posledné do konca tohto mandátu, pretože situácia, ako vidíme, sa nezlepšuje. Musíme potvrdiť to, čo sme odhlasovali v rezolúcii. Opäť žiadame otvorený dialog, demokratický a mierový prechod k inému režimu, kde sa vyrieši problém s roztrhaným, tak povediať, tkanivom spoločnosti. Európsky parlament nemá rozhodovaciu právomoc, právomoc tu má len EÚ, teda spolu s komisiou a radou by parlament sa mohol do, zapojiť. Komisia koná v mene Európskej únie a zaoberá sa diplomatickými cestami, mekou, mocou. Týmito chce vyriešiť situáciu. Tento meký prístup záležitostiach, ktoré vyžarujú, vyžadujú naozaj razantné rozhodnutia, zdá sa, že sa už e, tento meký prístup e, vyčerpal, že treba urobiť iné kroky, ktoré nebudú len meké, diplomatické, ale ktoré umožnia humanitárnu pomoc, spoluprácu, ktoré zdôraznia, že môžeme vyvinúť politický tlak všetok, ktorý len môžeme vyvinúť, by sme mali použiť. aby bolo možné podporovať miera demokraciu. O tom je Európsky parlament. Ďakujeme vám, pani Besera má teraz slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som chcela poďakovať petičníkom za to, že medzi nás prišli. Patriša, som rád, Dá, že ťa tu vidím. Patriša prišla z Madridu. Tam sme sa pôvodne stretli, keď tam bol parlament. Apelovala aj na madridský parlament, predkladala tisícky podpisov občanov. Čo k tomu dodať? Ani sa nedá k tomu veľa dodať. Ale chcela by som poďakovať najmä zástupcom E a ES, ktorí hovorili o tom, čo treba urobiť, s kým, ako, kedy. Čo môže urobiť Európska únia s tým, čo sa deje vo Venezuele? Akokoľvek to už nazveme. Nie je to dôsledok vojny, nie je to dôsledok nejakej prírodnej katastrofy, to, čo sa tam udialo. Tu nejde len o otázku masívneho exodu z krajiny. E, čísla utečen, utekajúcich z krajiny dosahujú už milióny. A tento vnútroštátny konflikt, ktorý sa týka bezpečnosti v tomto mikroregióne, zdá sa, že sú tu systematické pokusy využiť hlad, vyhľadovanie ľudí na to, aby, aby ich bolo možné ovládať. Práve z toho Práve toto robí zo, z Venezuely taký špecifický prípad. Samozrejme, že aj porušovanie ľudských práv, humanitárna kríza, problémy na hraniciach s Venezuelou, nás privádzajú k tomu, aby sme sa zaobrali touto témou. Dokonca sa nedá prekročiť hranica do Venezuely. Venezuela jednoducho odmieta našu pomoc Madurov režim. Pácha najhoršie zločiny voči humanite, o ktorých máme správy. Organizácia amerických štátov napríklad a rozličné krajiny podporili túto, tento materiál a myslím, že aj Kanada. Európske krajiny by mali navrhnúť, aby sa táto vec riešila na Medzinárodnom súde pre ľudské práva, pretože vyhľadovávanie obyvateľstva je vojnovou zbraňou. Musíme pokračovať v tomu, čo sme začali robiť. Nevieme, aká je politická situácia, ako fungujú sankcie, aké vlastne boli sankcie uvalené, či boli tieto nové, toto nové kolo sankcií efektívnejšie ako tie staré sankcie. 35 milión eur bolo účelovo vyčlenených, viazaných aby sa zlepšila bezpečnosť a humanitárna kríza zažehnala. Tieto peniaze fungujú už v praxi a pomáhajú ľudí, ale členské štáty, ktoré majú určité povinnosti, napríklad povinnosti podpísať rímske dohody, apelujú na Medzinárodný súd pre ľudské práva, aby pokračoval vo vyšetrovaní Musíme pokračovať v týchto aktivitách. Výbor pre petície má určitú kapacitu zaktivizovať sa. Sú tisícky venezuelanov v Európskej únii, ako som už povedala. A to je niečo, čo ovplyvňuje aj našich občanov žijúcich v únii. Jednotlivé aktivity, ktoré vykonávajú členské štáty EÚ a aj by mali ich robiť, a najmä Španielsko, ktoré má viac povinností voči Venezuele ako iné krajiny EÚ, e, potrebujú podporu tieto krajiny z, zo strany justičných orgánov, aby mohli vyšetrovať inštitúcie vo Venezuele. Táto petícia ktorú budeme zasielať pánovi Lambrinidisovi, ďalej pani vysokej predstaviteľke komisie a budeme na nich apelovať, aby sa vyjadrili. Kým budeme čakať na, pána, na odpoveď pána Lambrinidisa, mali by sme ponechať túto petíciu otvorenú, pretože situácia vo Venezuele by sa veľmi ľahko mohla zlepšiť. Preto si treba nechať otvorené zadné dvierka a nielen tie všetky okná, ktoré máme, aby sme mohli sa potom e, zaangažovať do aktívnych krokov. To je naša povinnosť. Ďakujeme, pani Panterika Brás. Ďakujem pekne. Veľmi stručne. Evidentemente, lo que traen aquí es fruto de dolor. Rád by som vyjadril úctu k tým, ktorí predložili túto petíciu. Cítim smutok, možno dokonca zúfalstvo z ich slov. Vypočul som si aj druhú petíciu a tam mám takú malú výhradu. Povedali, že Európsky parlament nič neurobil a vlastne oni mali prísť nás presvedčiť, aby sme pomohli. Ak som správne pochopil, pani, a neobracem sa len na vás, ale aj na kolegyne a kolegov, lebo sa tu musíme zhodnúť, ako ďalej, aký záver politicky k tomuto prijať. Hovoríme tu o humanitárnej katastrofe, ktorú ktoré venezuelčania čelia. Ja si nemyslím, že tam je nejaká dvojstranná proti sebe idúca politika, ale chcem pripomenúť uznesenia, ktoré sa prijali v Európskom parlamente. Predsa tu ľudia bojujú ten istý boj ako vy. Musím povedať, že vás chápem, ale my vo výbore pre petície Európskeho parlamentu nemôžeme toho veľa urobiť aktivity Európskeho parlamentu majú svoje rozhodnutia a Európsky parlament zaujal rozhodnutia, napísal uznesenia, prijal ich. Môžete povedať, že to je len podpora, morálna podpora, emocionálna podpora, ale Európsky parlament sám o sebe nemá rozhodovaciu právomoc a výbor pre petície má možnosti teraz uvaliť určité sankcie. Ak sa teda pozeráme na tento konflikt, ktorý, ktorý treba vyriešiť všetkými prostriedkami, ktoré si len vieme predstaviť, ale parlament sám o sebe, prepačte, že vám to tak musím povedať, ale je dôležité úprimne sa zhovárať. Celkom chápem, že ste sem prišli, aby ste vyskúšali úplne všetko možné. Ja by som na vašom mieste urobil to isté. Každú jednu uličku by som vyskúšal, ako pomôcť, každú cestu, ako pomôcť, ale neviem, ako Európsky parlament môže v praxi pomôcť. Ďakujem pekne. Chcel som povedať, že vôbec nesúhlasím. Uh, Pety môže urobiť oveľa viacej. A ja som to povedala aj môjmu kolegovi keď sme boli na misii o hľadom detí, ktoré boli predmetom únosov, e, to naozaj nemôžeme nič urobiť. Na čo sme tam potom išli? A vždy sme si mysleli, že máme vyvíjať tlak. A to sa nám podarilo. Takže ako vás mám presvedčiť, že keď začneme veriť v nás, tak len vtedy dosiahneme nejaký úspech. A veď ty si ma prišiel presviečať, keď išlo o tieto deti, že, že e, teda hoci sme nemali viac e, právomocí na uzatvorenie týchto televíznych kanálov, nemali sme ani vtedy viac právomocí. A moji kolegovia a ty, Eh, milý kolega, si ma presvedčil, že treba urobi- vyvinúť snahu. Eh, eh, máme kompetenciu a právomoc. Nechcem vstupovať do tohto dialogu a predlžovať ho, hovorí pani predsednička. V jednej veci vás musím opraviť oboch, že čokoľvek sa stalo v Španielsku, babetka alebo deti, ešte stále je to v Európskej únie, Venezuela je mimo EÚ. My sme počuli SVČ zdôrazňovať, e, že čo doteraz Európska únia urobila. A tieto petície boli predlo- e, presunuté z pety do druhá, čo je podvýbor AFETu. A oni zorganizujú 6. E, septembra už vo štvrtok vypočutie ohľadom ľudských práv vo Venezuele a Kube a práca v oblasti ľudských práv v Venezuele pokračuje v tomto výbore. Tento výbor podľa mňa e, momentálne nemôže urobiť oveľa viac, ale prosím, opravte ma, ak sa milím. Teraz chcem dať slovo petičníkom veľmi stručne, dve minúty každému. Ďakujem pekne za túto príležitosť Súhlasím s pánom Terry Vresom. Petícia je akýsi výkrik. A práve takéto petície môžu veci posunúť dopredu, rozhýbať ich. Možno, že by bolo naivné, keby Európska komisia E, otriasala nejakou vládou, keby sa o to snažilo, snažila. Ale e, momentálne sa svet rýchlo mení v porovnaní s tým, čo bolo pred 50 rokmi. V Sýrii, Gabone, to, čo sa udeje, má vplyv na situáciu tu. Nemôžeme čakať, kým nastane katastrofa, či v Ruande alebo v Kongu. Treba um, konať. Nemám odpoveď na to, čo treba urobiť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli, že sa snažíme poslať e, túto petíciu tým, ktorí majú možnosť konať a zasiahnuť. Chcem poďakovať teda všetkým za pozornosť. Ďakujem. Chcem poďakovať Roze. Myslím si, že je hrdinkou pre nás všetkých vo Venezuele, bez ohľadu na jej politický názor. Naozaj klobúk dolu. Aj ja si myslím, že občania môžu urobiť oveľa viac. Som len obyčajná občianka, nie som súčasťou žiadnej politickej strany ani nechcem byť. E, som matka, advokátka, venezuelčanka. A ja len hovorím, pomôžte mi, obrante ma. Žiadam o spoluprácu. E, viac ako 60 tisíc podpisov podporilo túto petíciu. Chcem, aby sme im pomohli. Viac ako 115 tisíc e, podpisov žiada o otvorenie humanitárneho koridoru to je mm, problém spojený s týmito petíciami za posledný rok. Musím povedať, že ten, my žiadame nástroj občianského nátlaku na obranu slobod ľudí, ktorí sa obracajú na Európsky parlament, pretože ich politické strany toho veľa nezmôžu. Prečo sa neobrátime na trestný tribunál, na Hák, na generálneho tajomníka eh, OSN, na Spojené štáty? Eh, my chceme inštitucionálnu podporu, chceme, aby inštitúcie pomáhali občanov, občanom takých, ako sme my, ktorí sa snažia brániť Venezuelu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte nech sa páči, pokračujte. Ďakujem pekne. Ak mm, je potrebné reformovať právo, prečo sa zastavíme pre, pri e, znásilnení, keď máme také veľké množstvo vražd, len za minulý rok eh, ich bolo 17 tisíc. Eh, preto sme prišli, ak je potrebné reformovať právo, zákon, potrebujeme vašu pomoc. Ďakujem pekne. Môžem vás ubezpečiť, pani Karera Rocha, že e, vaša prozba bola vypočutá a mm, zodpovedaná týmto výborom a celou inštitúciou Európskeho parlamentu. Počuli sme zmienky o uzneseniach, ktoré sme už mali a s týmito uzneseniami s plnou podporou tejto inštitúciou, s S podporou SVČ a Európskej komisie sa, príjmu, sa prijeli ďalšie kroky. Náš výbor dal túto e, petíciu pod výbor pre ľudské práva a hovorím to už tretíkrát, že vypočutie sa zorganizuje už o dva dní. To urobil náš výbor a to môžeme v podstate spraviť. Vypočuli sme si vás. Je to katastrofálna situácia a naša humanitárna podpora a porozumenie sú na vašej strane deň a noc nepretržite. teraz Európska komisia a SVČ musia pokračovať v práci a táto inštitúcia, Európsky parlament, bude v prípade potreby e, schopná e, urobiť ďalšie kroky. Momentálne po všetkom, čo sa už dosiahlo, Môžeme poslať list pani Mogherini, kde zhrnieme, čo ste povedali a diskusiu vo výbore a potom uzatvoriť petíciu. To môžeme. Pretože nič iné tu nie je. Vyčerpáme všetko, čo je v našich silách. Ale tento osobný list, ja ho napíšem a teda chcem sa spýtať, či kolegovia súhlasia s takýmto postupom. Výborne, ďakujem pekne. A teraz ďakujeme vám všetkým za to, že ste cestovali takú dlhú cestu z Venezuely. Však ja žijem v Rotterdame, takže, takže to nie je ďaleko. Ďakujeme všetkým, ktorí pricestovali z blízka či z ďaleka a želáme vám skutočne všetko dobré táto inštícia bude tú situáciu veľmi podrobne sledovať s veľkou empatiou aj na osobnej úrovni. Takže ďakujem pekne, prajem vám šťastnú cestu domov, ďakujem aj EZVČ Európskej komisii. A teraz sa posunieme k ďalšiemu bodu. A to je správa, e, bod číslo 10 správa o výročnej správe o činnosti Európskej ombudsmanky za rok 2017. Spravodajkyňa je pani, Iri, eh, pani Evi. A termín pre pozmenujúce návrhy bude 6. vo štvrtok o 15. a mm, pôjde to do novembrovej plenárky. Takže teraz si vypočujme Eleonoru. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som chcela poďakovať Európskej ombudsmanke za jej prácu. To je už na začiatku mojej správy, ktorú som vypracovala. V tejto správe chcem upozorniť na niektoré zásadné e, kritické oblasti, ktoré urobila ombudsmanka, napríklad nedostatok transparentnosti v rozhodovacom procese, vážne etické otázky e, vyplývajúce z Európskej komisie a bývalého predsedu komisie e, ktorý je v súčasnosti prezidentom ECB. Hovorí sa o legislatívnom rámci, kde sú medzery, kde je nedostatok eh, eh, nezávislosti a vplyv lobbystov, tiež upieraný prístup k dokumentom eh, o európskych otázkach, čo nám bráni presadzovať naše demokratické práva. Takže tu ombudsmanka predkladá konštruktívne návrhy na zlepšenie súčasného rámca. Žiaľ, tieto návrhy e, musím s takou horkosťou konštatovať, neberú sa do úvahy. Veľmi často európske inštitúcie mm, nereagovali dostatočne, ak teda nemám povedať, že e, nedostatočne z etického hľadiska v politickom takom globálnejšom rámci na konci mandátu predseda Barroso sa stal teda vstúpil do uh, správy Golden Sachs a uh, teraz ide o to, aby s etický výbor Európskej komisie reagoval, je potrebné, aby povedal, že etika nie je e, nespojená s politikou, je teda potrebné toto Barosovi povedať. Hoci Barroso sa pridal k deklarácii Goldman Sachs, podľa ktorej sa neangažoval v žiadnej lobistickej činnosti, ale stretol sa nedávno s podpredsedničkou, e- s, pán, s podpredsedom Európskej komisie s pánom Katajnenom a, a pozícia vôbec nie je jasná v tomto bode. Veľmi dobre chápeme e, ťažkosti spojené s jeho situáciou, pretože bývalý predseda komisie využíva svoj bývalý štatút, aby vykonával vplyv a získaval informácie, aby robil lobistické aktivity v prospech Goldman Sachs. Mali sme tu aj prípad Európskej centrálnej banky a konflikt záujmom, záujmov treť, s tretími hráčmi a ohľadom e, účasti v tejto skupine sa vyslovil protest, ale momentálne ešte nemáme reakciu z jeho strany. Európska centrálna banka je inštitúciou, ktorá sa nesmie len javiť ako nezávislá. Musí byť nezávislá od všetkých finančných záujmov. Čiže v trialógu máme vážny demokratický deficit, pretože tieto trialógy sú uzavreté bez verejnosti a občania, ktorí žiadajú informácie, ktorí chcú mať prístup k dokumentom, náražajú vždy na odmietnutie. Máme tu špeciálnu správu 2018. E, niektoré veci sa trochu zlepšili. E, europoslanci majú prístup k niektorým dokumentom. Je potrebné rešpektovať právomoc súdneho dvora, e, rozhodnutie Dekapitany 2018 hovorí o transparentnosti ktoré sú vlastné Európskej únii a nie je možné eh, z, znížiť to zverejňovanie dokumentov. Musí tu byť transparentnosť eh, bez ohľadu na záujmy, o ktoré ide. Ide o rešpektovanie demokratických práv občanov a boj proti nedôvere, ktorá sa čoraz viac šíri medzi občanmi Európskej únie voči inštitúciám. Povedali sme to už viackrát, musíme sa vrátiť k ustanoveniam, ktoré e, sú zastaralé, musíme ich revidovať, vytvoriť skutočnú, absolútnu transparentnosť, full transparency, aby sme revidovali manévrovací priestor a priestor na interpretáciu, ktorú inštitúcie ešte majú, aby bránili občanom prístupe k informáciám a k výkone zodpovednosti voči rozhodnutiam, ktoré boli prijaté v rámci Európskej inštitúcii. Potrebujeme právny rámec, ktorý bude záväzný pre inštitúcie a agentúry Európskej únie v súvislosti s súkromnými lobistickými skupinami. Ešte stále tu takúto transparentnosť nemáme. Tento systém stále umožňuje bývalým riaditeľom európskej inštitúcií začať nové inštitúcie v súkromných sektoroch. Európska investičná banka musí tiež e, sa podrobiť takémuto šetreniu. Aj tu ešte máme ohľadom Dieselgate, prípady podvodov a mm, podvádzania. Musíme popracovať aj na oblasti nezávislosti a transparentnosti, ale tu ide najmä o predlženie povolenia pre fitosaty a pesticídy a ja žiadam, aby sa uskutočnilo vyšetrovanie tejto témy. To je koniec mojej prezentácie. Dúfam, že kolegovia slepšia tento text a že sa nám to podarí v duchu spolupráce, ktorú tu vždy v tomto výbore máme. Ďakujem a teraz pán Marias. Ďakujem. Je to veľmi zaujímavá správa, ktorú tu pani Evi pripravila. Je tu niekoľko bodov, ku, ktorom sa chcem, ku ktorým sa chcem vyjadriť, aj keď s väčšinou súhlasím. Musíme zdôrazniť úlohu, ktorú zohráva Európsky ombudsman, pokiaľ ide o fungovanie e, Centrálnej banky. To je veľmi dôležitá, vitálna úloha a prijaté rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život občanov a banka by mala byť otvorená pre dohľad, mala by byť transparentná a to sa vzťahuje nielen na účasť pána Draghiho v klube 30, ale na celé fungovanie Európskej centrálnej banky. To, že pán Draghi trvá na tom, že zostane v klube 30, kde sú banky, ktoré sú pod dohľadom ECB, je niečo, čo vyvoláva veľké problémy, pokiaľ ide o dohľad. Je dôležité pre účasťou, aby mohli zasahovať do prípadu pána Barosa. Bolo aj stretnutie s pánom Katajnem a Goldman Sachsom. A tretia vec je úloha investičnej banky tam potrebujeme veľkú mieru transparentnosti. Už sme o tom často hovorili na pléne, že banka dala 230 miliónov pôžičku Frankfurtu na nákup 13 greckých letisk a všetky tieto peniaze sa investovali do týchto gréckých letísk. Boli dané tieto pôžičky a 230 miliónov prišlo z centrálnej banky. Takže potrebujeme jasný dohľad nad investičnou bankou. Ďalšia dôležitá vec je, ako funguje euroskupina príjma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú priamo občanov a dá vám povedal, že rozhodnutia eh, prijaté v euroskupine vôbec nepomáhajú gréckým občanom, ale ochraňujú banky a zahraničných investorov. Takže potrebujeme systematický dohľad Nedostatok transparentnosti e, naznačuje zlé riadenie. Rozhodnutie sú len v angličtine, aj keď majú dopad na Grécko a Španielsko. neprekladajú sa do materinských jazykov dotknutých krajín. A nakoniec potrebujeme väčšiu transparentnosť v, tria, v trilógoch, pretože tieto rozhodnutia nie sú vôbec správne stanovené. Nikto vlastne nevie, čo povedali tí, čo sú pri moci k rozhodnutiam, ktoré príjma rada. A blížime sa k európskym voľbám a musíme zabezpečiť, že ľudia vidia, že máme transparentnosť, musia vedieť, e, o čom hlasujú, čo si volia Pozmenujúce návrhy podáme k tejto správe kolegu. Ďakujem. Peter. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajkyni. Začnem s dobrou správou. My si myslíme, že ombudsmanka si zaslúži podporu v žiadosti o zvýšenie transparentnosti, najmä pri trilógoch Keď si pozrieme, ako my pracujeme, než sa dostaneme k hlasovaniu, tak trilog si vyžaduje väčšiu mieru transparentnosti. V zásade podporujem tú ombudsmanku, Bolo by dobre, keby sa zverejnilo totiž, ako sa kto a prečo rozhodol. My sa tu často hneváme, keď sa doma Brusel kritizuje, ale pritom Nemecko hlasovalo povedzme za a Nemecko je jeden z tých najväčších ovplyvňovateľov. A ja potom doma musím vysvetľovať rozhodovací proces EK a to, že sú tam aj členské štáty, takže transparentnosť by pomohla. Ale teraz druhá strana. Nesmieme ohroziť príliš veľkou mierou transparentnosti spôsob práce. Internet e, používame, ale situácia sa nezlepšila. Takže ja hovorím, že ja len rokujem a A musíme nájsť cestu, aby bola transparentnosť znesiteľná. Musíme dať pozor, aby sme nezvyšovali len štatistiky, tak sa dostaneme do papierovej vojny. Transparentnosť je len na papieri a nie v skutočnosti. Napríklad zoberme si lobbystov keď sa tieto budú, rokovania nedejú v eh, parlamente, ale niekde pod zemou v pivnici, potom by to bolo utajené a nie je transparentné. Takže transparentnosť musí byť naozaj dobre formovaná. Mali by sme hovoriť o kompetenciách aj dielbe medzi ombudsmankou a komisiou. A na záver posledných správach sa hovorilo o, o prípade Barroso. Môžeme povedať, toto sa stalo, toto sa nám nepáči. Môžeme trvať na vytvorení lepších pravidiel, ale niekedy by sa mal aj prípad e, Barroso konečne ukončiť a pozmeňujúce návrhy podáme za politickú skupinu. Ďakujem. Ďakujem, pani Gifrida. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu. Veľmi vyčerpávajúcu, širokú. A myslím si, že bude mať veľmi veľký dopad. Je to dôležité, pretože úloha ombudsmanky je veľmi dôležitá. A je to veľmi dôležité, napríklad keď si pozrieme situácie, kde sa nespravujú veci tak, ako by sa mali. Kolegovia už o tom hovorili, poukázali na niektoré veci. Ombudsmanka spomínala určité čísla a tieto tri hlavné veci, o ktorých boli vyšetrovania v roku 2017 sa týkali vlastne transparentnosti prístupu k dokumentom, rešpektovanie procesných práv. A to znamená, že ešte veľa vecí treba urobiť a Súčasne je dôležité eh, sa venovať týmto veciam bez strachu. O mnohých veciach sa hovorilo aj v dnešnej diskusii, napríklad o tých otváraných dverách a podobne. alebo zverejnenie toho, aké stanoviska prijala rada. Chceme, aby rada zverejňovala to, čo sa deje v rámci trialógu. Vieme, že nie vždy je to možné, ale uvidíme. Podporujeme aj vyšetrenie transparentnosti a prístup k dokumentom rady, pretože to je ďaleko siahlý záver. Máme aj pozmenujúce návrhy a Myslím si, že, sa musíme, že musíme viac vedieť o národných stanoviskách v rozhodovacom procese a to zniží práve podľa mňa to kladenie viny za všetko Bruselu. Pretože to má aj dopad na vzťah občanov k európskym inštitúciám a prispieva to aj k dezinformáciám Situácia je na to dnes zrelá, pokiaľ ide o európske inštitúcie. Úplne podporujem výzvu ombudsmanky o vyšetrovanie, ktoré má čo najskôr začať, aby sa posúdilo, ako inštitúcie EÚ zabezpečujú nezávislosť a je to téma, o ktorej sme hovorili v mnohých výboroch. Nemám veľa času a toľko zatiaľ. Želám všetko najlepšie. Emily Rally SAD a e, ďakujem za všetku prácu, ktorú urobila a za odhodlanie, akým sa venuje tejto práci. A teraz mám veľmi delikátnu otázku. Nie sú tu žiadni podpredsedovia a Virfi mi pomohala. Ja naozaj musím ísť na ďalšie dôležité stretnutie. A mňa by som bola rada, keby ma niekto nahradil. Ale takáto situácia znamená, že môžem požiadať len to najstaršieho. Pán Terika Vras je, myslím, najstarší, ale Tu je ten delikátny prvok. Ty si spravodajca tej ďalšej správy. Takže ako? Takže hľadám toho druhého najstaršieho a to je Peter Jar. Mohol by si prosím prevziať moje, e, moju stoličku na nasledujúce dve témy? Určite to dobre zvládneš. A ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu. Komisia má teraz slovo. práve sa zistilo, že sme takmer na konci našeho bodu programu, ktorý prebieha, takže slovo dostane komisia a potom e, na záver pani kolegyňa Evy. Takže nech sa páči. My nemáme zatiaľ k tomu, čo povedať. No dobré. Takže sme mali veľmi stručnú reakciu komisie. Ja shrniem tento bod. Chcem sa poďakovať mojim kolegom za ich pripomienky a veľmi rada si vypočujem, teda príjmem ich návrhy. Z môjho pohľadu je dôležité posúdiť, Všetky tieto kritické body, o ktorých hovorila ombudsmanka a na ktoré poukázali aj kolegovia, je to ECB, Euroskupina, to nebolo zatiaľ v mojom návrhu správy, ale myslím si, že sa zhodneme, pokiaľ ide o prístup, ktorý potrebujeme v rozhodujúcom procese, rozhodovacom procese, najmä v rade. A tento prístup k transparentnosti je veľmi dôležitý. Všimla som si, že náš kolega Jar hovoril o niečom, čo ma vedie k tomu, že si myslím, že transparentnosť musí byť pravidlom, ktorá môže mať výnimky, napríklad ochrana citlivých údajov. Ale dnes máme opačnú situáciu. My by sme to chceli otočiť. Chceme mať transparentnosť ako pravidlo a e, z neho výnimky. To hovorím v, tejto, v tomto návrhu správy. Ďakujem kolegom a čakám na vaše pozmenujúce návrhy. Ďakujem spravodajkyni a chcem povedať, že kolegovia využijú túto možnosť na pozmeňujúce návrhy. Ďalší bod je stanovisko k implementácii Charty základných práv Európskej únie v institucionálnom rámci EÚ. Začnem s tým najdôležitejším lehota na pozmeňujúce návrhy je 7.9. 15 hodín, ale ešte skôr má spravodajca slovo Takže nech sa páči Jozef Maria Terika Brás. Takže dávam ti slovo. Ďakujem ti, mm, druhý najstarší predseda. Stojí za to si pripomenúť, že EÚ je často obveňovaná zo zložitosti a otrhnutosti od občanov táto charta sa vzťahuje len na európske členské štáty, keď implementujú európske právo. Článok 51 charty sa vníma ako nedostatočná a neuspokojivá zo strany mnohých občanov. Takáto situácia môže vytvoriť len väčšie otrhnutie občanov od EÚ a preto rôzne európske inštitúcie by mali uvažovať o posilnení rozsahu pôsobnosti uplatňovania charty. Rozlišujeme sa od komisie len v tej prísnosti výkladu článku 51.1, keď posudzujeme petície, ktoré sa dostanú do parlamentu. Návrh tiež vyzýva komisiu v tejto súvislosti najprv mať aj posúdenie vplyvu na, ľudsk- na základné práva vo všetkých legislatívnych návrhoch, potom pravidelne konzultovať agentúru pre základné práva, keď ide o vec, ktorá sa týka základných práv. Po tretie, podporiť povinné posúdenie a revíziu dodržiavania ustanovení charty členskými štátmi a síce najmä v rámci európskeho semestra. A na záver vás chcem vyzvať, aby ste prišli s pozmenujúcimi návrhmi, ktorí by doplnili tento, toto stanovisko. A ja by som to mohol urobiť, aby som doplnil niektoré aspekty, ale máme veľmi obmedzený priestor na takéto stanoviska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a kolega Marias, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, a blahoželám pánu Kabrasovi k správe. Súhlasím s väčšinou bodov a predložím sám niektoré doplňujúce pozmeňujúce návrhy. Čo sa týka základných práv občanov, musia byť chránené. Bez ohľadu na to, kto ich porušuje. To je tu dôležité. Ale teraz máme inú situáciu. Komisia interpretuje článok 51 reštriktívnym spôsobom. Akákoľvek, akékoľvek porušenie základných práv občanov EÚ zo strany členských štátov. Ale ak sa to nedieje v kontexte legislatívy EÚ, vytvára sa tu určitá sivá zóna, kedy členské štáty monitoruje komisia. A keď porušia ľudské práva, tak sa to dá aplikovať len vtedy, keď je to v kontexte zákonov EÚ. A keď je to v inej oblasti, môžu si robiť, čo chcú. Môžu ďalej porušovať ľudské práva, pretože nejde o legislatívu EÚ. Komisia, ako budeme interpretovať veci? Musíme ich interpretovať tak, že v prípade porušenia základných práv toto musí byť rovnako vnímané. Či to je zo strany legislatívy EÚ alebo či sa to týka legislatívy EÚ alebo iných e, sfér, Európska únia nemôže byť mimo dohľadu, musí sa to brať rovnako. A teraz máme situácie, keď máme ad hoc e, inštitúcie, napríklad trojka. A čo keď porušenie základných práv príde zo strany trojky? Komisia odpovedala, že nemôže to skúmať, pretože tieto inštitúcie nie sú inštitúciami EÚ, hoci v praxi samozrejme sú inštitúciami, ktoré môžu porušovať ľudské práva. Takže komisia a ani komisia, ani EÚ nemôžu do toho zasiahnuť. Takže máme situácie, kedy sa trojka rozhodne, napríklad to slavné memorandum pre Grécko, Cyprus, Portugalsko a Írsko. A konkrétne v prípade Grécka tu máme zákaz kolektívneho vyjednávania. Občania nemôžu robiť kolektívne aktivity, rokovať v pracovnoprávnych vzťahoch a ak by prišlo v rámci tohto memoranda k porušeniu ľudských práv, my s tým nemôžeme nič robiť. Keď si pozrieme bod 7 tejto správy, mimoriadne dôležitý, ja za ním stojím. A takisto súhlasím s tým, že sa to vzťahuje k predchádzajúcemu mandátu. Existuje rozhodnutie parlamentu o pravidlách pre trojku a pre pravidla eurozóny, ktoré, kde, sa boli pozor, kde sa pozorovali e, neregulárnosti a musíme zasiahnuť, aby sme mohli s týmito neregulárnosťami e, nakladať tak, ako im náleží. A záverom chcem povedať pán Dašsupen, keď som mu položil otázku tu v tomto parlamente, na tomto fóre, v inom výbore odpovedal mi, že zvolili sme si, ako sme zvolili a zvolili sme si zachrániť banky. A memorandum, hoci je, jeho dôsledkom bude schudobnenie Grékov, kde sa podeli tie peniaze? Ak by sa tieto peniaze dostali do Grécka, mohlo sa zachrániť. Lenže rozhodnutie padlo, že sa zachránia banky a nie občania. Nie je to náhodou porušenie základných práv Grékov? Čo s tým urobí Európsky parlament? To, čo povedala komisia, to je neakceptovateľné. Musíme vykompenzovať Grékov, občanov, grécké firmy a v podstate grécky štát keď bolo na nich uvalené memorandum, to poškodilo ich hospodárstvo. Kto, za, kto zaplatí za tieto poškodenia? Veď e, to rozhodnutie prijala Euroskupina. Ďakujem teraz kolegyna, kolegyňa Kuneva. Ďakujem, pán predseda. Rád Rada by som zaželala kolegom a tlmočníkom produktívny rok aj do konca nášho mandátu, celé obdobie. A teraz k téme. Otázka základných práv. V roku 2009 prišlo toto pravidlo e, do platnosti. Išlo o úctu k ľudským právam, ktorá nadobudla iný štatút, iný Predtým sa vychádzalo z trhového prístupu, skôr išlo o demokratické inštitúcie, ktoré chránili ľudské práva. Je to pravda? A čo ochrana ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, solidarity? A čo rozličné problémy občanov, čo ochrana spravodlivosti, Naozaj je charta súčasťou našej legislatívnej práce? Naozaj má záväznú povahu? Naozaj je v súlade so zmluvami? Toto sú otázky, o ktorých sme diskutovali pri mnohých príležitostiach a ľudia povedali, že charta v členských štátoch je porušovaná. Pretože sa týka to, čo sa dá postihovať len Európskej Európskej únijnej legislatívy. A čo takáto reštrikcia znamená v praxi? Napríklad e, v krajinách, kde boli, e, na ktoré boli uvalené memoranda a uťahovanie opaskov, prísne úsporné opatrenia boli e, v praxi vynúcované. Toto nie je v súlade s chartou základných ľudských práv, pretože sa predpokladalo, že tieto memoranda o prísnych šetriacich pravidlách mala Európska únia právo uvaliť. Veľmi často sme však videli, akí bezmocní boli občania, keď boli vylúčení z takých práv, ako napríklad e, rokovania, kolektívne vyjednávanie, nemali už ďalej nárok na tieto práva, alebo nárok na slušný dôchodok, na slušnú prácu, na slušné bývanie slušný plat. Ľudia boli jednoducho vylúčené z rozsahu charty v mene subsiarity. A mohla by komisia odpovedať na tieto otázky? Hm, komisia hovorí, v charte sa to formuluje, takto my s tým nič nemôžeme urobiť, ale ak by legislátor, zákonodarca zrovnoprávnil zmluvu o základných právach s ostatnými zmluvami, potom by nebolo také ľahké pre členské štáty porušovať tieto zákony. Článok 51 tu ponecháva zadné vrátka a tie zadné vrátka by sme mali pevne zavrieť, aj keď by išlo o to, že musíme úplne zreformovať všetky základné dohody. Ďakujeme, pán Terika Pra, za návrhy. Ja súhlasím s väčšinou týchto návrhov a pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili, majú posilniť e, vyznenie jeho stanoviska. Charta základných práv sa stáva silným právnym textom. Občania musia vnímať, že majú v rukách silný nástroj, ktorý by ich chránil a nie nejaké evanielium, ktoré sa nedá v praxi aplikovať. Ďakujem, nikto ďalší sa nehlasí o slovo, takže len to zhrniem. Komisia ešte? Máme ich na zozname. Ešte niekto ďalší? Pani Evi, nech sa páči. Musíte sa... Tak... Musíte hovoriť hlasnejšie. Okay, won't be shy, okay. Ja nebudem teda hovoriť tichučko, nebudem sa hambiť, budem hovoriť nahlas. Ale zároveň budem hovoriť krátko. Chcela som povedať len to, že Oceňujem, že som mohla spolupracovať so spravodajcom. Ten text, ktorý je predložený už teraz, v sebe zahrňa mnohé body, ktoré, aj na ktorých aj mne záležalo. Zo strany komisie sme čelili vyhláseniam, ktoré boli poskladané zo zásad, z princípov. Ale ide tu predsa o skutočný zmysel základných práv. Tam nemá miesto žiadna reštrikcia. Ak sú politiky vychádzajúce skôr z trhových princípov a zameriavajúce sa na trh, tak musíme tú situáciu zvrátiť, aby tomu tak nebolo. Myslím si, že je dobré predložiť e, pozmenujúce návrhy. Ja, som, ja súhlasím s mnohým, čo tu už doteraz oznelo. Takže teraz tu mám komisiu. Pani Eva Genard. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela e, stručne zareagovať na poznámky o Európskom mechanizme stability a aplikovateľnosti charty. Iste ste si vedomi, že súdny dvor v rozsudku z 20. septembra z roku 2016 sa vyjadril k tejto záležitosti a uznal, že aj keď Európsky mechanizmus stability je mimo právneho rámca EÚ, komisia bude konať v rámci tohto mechanizmu pretože zostáva viazaná chartou a treba pamätať, že všetky aktivity, aby všetky aktivity boli kompatibilné. A je zodpovednosťou komisie, keď podpísala memorandum porozumenia za Európsky mechanizmus stability, zabezpečovať, aby boli charta základných práv konzistentné, aby boli spolu konzistentné s chartou. Tieto memoranda. Súd v tomto rozsudku nezistil žiadne porušenie základných ľudských práv. Takže v tejto konkrétnej situácii, o ktorej hovoríme, komisia zaistila, že sa základné práva budú aplikovať. Aj keď sa dajú memoranda kritizovať z iného hľadiska, podľa nás je tu e, problém s ľudskými právami neexistujúci. A čo sa týka širšej, širšej interpretácie článku, 50, článku 51 charty, jasné, že občania apelujú o aplikabilite Charty základných ľudských práv v praxi. Tomu rozumieme, ale Charta nemôže rozširovať kompetentnosti právomoci európskych občanov. My máme subsidiaritu a tá je istým spôsobom interpretovaná. Charta odráža 6, článok 6.1 o zmluvy o fungovaní Európskej únie a o tom, ako sú rozdelené právomoci. Takže je tu komisia viazaná týmito článkami. Nie je pre nás žiadna možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto článku charty. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem pekne. Myslím si, že komisia e, to veľmi dobre zhrnula, tento konflikt, a poprosím spravodajcu, aby sme, aby sa skontaktoval s expertami z AFKO. Chceme niečo zlepšiť, ale tu konflikt bol jasne načetnutý komisiou. Takže musíme sa postarať o to, aby sa to odzrkadlilo aj v texte primeraným spôsobom. Takže teraz má slovo ešte spravodajca. Keď skončíš, tak si musíme vymeniť stoličky, pretože ja musím niekam odísť. Takže po tvojom krátkom príspevku ťa poprosím, aby sme si vymenili vedenie. Potom budeš naozaj ten najstarší a potom nebudem už tým náhradníkom. Takže najskôr krátky prívesok, príveso, príspevok a potom si vymeníme stoličky. Dobre, v poriadku. Súhlasím, že komisia má ťažkosti, ale znenie je dôležité a má hovoriť o základných podstatnostiach. Vy ste povedali, že komisia nemôže rozšíriť rozsah pôsobnosti v tejto predmetnej veci, ale komisia by pravdepodobne mohla rozšíriť interpretačné pole, pretože veci v praxi sa aplikujú až po interpretácii. A keď môžeme princípy interpretovať iným spôsobom, potom ich môžeme aj aplikovať týmto spôsobom. Uznávam, že je to problém, že je to istá prekážka, ťažkosť. A spolu s AFKom, s výborom AFKO sa na to pozrieme a dáme to do poriadku. Ďakujem kolegom, kolegynia. Myslím si, že sa zhodneme v toľkých mnohých veciach, že po, po eh, pozmeňujúcich návrhoch by sme mohli vypracovať dobré stanovisko. Toľko v to dúfam. Želám si to. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, si zaslúžiš, aby si prevzal vedenie tohto výboru na krátky čas, takže vymeníme si kresla. Finally I got power. Takže konečne mám moc. Toľko som sa snažil mesiace a roky. poriadku. Chcete niečo povedať predtým, ako začneme? Nie, dobre. Takže teraz je tu stanovisko k implementácii správy. Ide o nariadenie 1 lomeno 2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej. Spravodajkynia je naša drahá priateľka Valina. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Po diskusie na poslednej schôdzi v júli Tu bola petícia k preprave zvierat. Chcem poďakovať petičníkom za snahu, ktorú vyvinuli, aby nás informovali o tom, čo sa deje. Takže ja predstavujem teraz tento návrh stanoviska. Samozrejme, Agri je gestorským výborom, ale chcel by som aby brali do úvahy aj naše názory. Takže výbor pety dostáva veľa petícií o, o mm, mm blahu zvierat počas prepravy. E, a, a sú tu vážne obavy e, v súvislosti s príslušným e, mm, nariadením rady Chceme zlepšiť túto situáciu a mm, myslíme si, že je nepriateľný, že 13 mesiacov po tom, čo vstúpilo toto nariadenie do platnosti, ešte stále tu nie sú zlepšené podmienky. Takže vyzývame všetky členské krajiny, aby sa plánovali tieto prepravy v súlade s príslušnými požiadavkami EÚ o ochrane zvierat, hlavne v prípade extrémnych poveternostných podmienok, berú z dovehy rozličné dopravné prostriedky a geografické podmienky v EÚ a tretich krajinách. Chcel by som... Animales destinados al sacrificio se limite a 8 horas. Takže e, tento preprava musí byť obmedzená na 8 e, hodín, e, vrátanie času nákladky, výkladky a prestávok napríklad na hraniciach. Mnohé problémy sa týkali dĺžky prepravy, zvlášť ide o prepravu z EÚ do tretich krajín. To by sa dalo vyriešiť tým, že sa presunie to smerom k preprave mesa alebo e, jatočných dielov. Takže vidíme to v mnohých členských krajinách, ktorých sa nedarí jednoznačne e, monitorovať a sankcionovať tých, ktorí porušujú E, európske pravidlá a umožňuje sa, aby niektorí prepravcovia vykonávali túto činnosť aj nelegálne. Chceme vyzvať komisiu, aby v prípade nedostatku harmonizácie mm, pristúpila k harmonizácii a aby zabezpečila to, že sa budú uplatňovať efektívne sankcie v celej Európskej únii. Ľutujeme tú skutočnosť, že um, dodržiavanie nariadenia v príprave prepravy ešte stále nie je dostatočné napriek rozhodnutiam súdneho dvora, kde sa vyžaduje, aby prepravcovia rešpektovali uh, tieto podmienky počas celej dĺžky uh, prepravy od uh, začiatku až do príslušnej destinácie. E, musí tu byť systém zberu dát o počte zvierat, ktoré prichádzajú choré e, alebo zranené do destinácie alebo do cieľovej krajiny. Chcel by som vyzvať komisiu, aby vo svetle týchto porušení vytvorila efektívny monitorovací systém na všetkých úrovniach vo všetkých členských krajinách, aby sa okamžite urobili potrebné šetrenia v prípade porušenia nariadenia a aby sa otvorili postupy pri porušení pravidel v prípade, že krajiny nekonajú zodpovedne. Takže zostáva mi len poďakovať a budem spolupracovať s tieňovými spravodajcami ostatných politických frakcií, aby sme zabezpečili to, že výbor PETI bude môcť prispieť k zastaveniu týchto postupov, aby sa konečne dosiahlo rešpektovanie tohto nariadenia. Ďakujem. Ďakujem. Pani Rožie, ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky pretože som bola hovorkyňou Morlan Minzy. Takže e, pani Mici sa, sa ospravedlní, že tu dnes nie je e, k tej, k, v prezentovaní tohto návrhu správy o vykonaní týkajúceho nariadenia o ochrane zvierat počas prepravy. Pani Mici bude bude spolupracovať s pani Valinou a e, podporuje ju Zdôrazňuje sa tu dôležitosť petícií, ktoré boli predložené e, občanmi e, vo veci ochrany zvierat. Vidíme tu závažné porušenia e, tohto nariadenia 1 lomeno 2005 zo strany členských krajín ako aj prepravcov. Pani Mici súhlasí so spravodajkňou, že toto je nepriateľné aby 13 rokov po tom, čo toto vstúpili do platnosti, ešte stále sa prepravujú zvieratá v takých strašných podmienkach, že sa porušuje nariadenie 1 lomeno 2005. Je na čase, aby sa presadila existujúca legislatíva, čo by malo pokrývať a chrániť všetky zvieratá bez ohľadu na to, ako sú prepravované, e, či na súši alebo po vode, akékoľvek sú poveternostné podmienky v celej EÚ Tiež podporujeme prístup e, spravodajkyne, že musí byť efektívny monitorovací systém dodržiavania nariadenia na všetkých úrovniach vo všetkých členských krajinách aby sa zahájilo šetrenie v prípade porušenia e, pravidiel a aby sa otvorili postupy pri porušovaní pravidel so zodpovednými krajinami. Eh, je tu len malý návrh na doplnenie textu, čo si myslíme, že pozitívne prispieje k tomuto stanovisku a vyšle silný pozitívny signál k inštitúciám a členských krajinám, aby sa konečne prestalo a eh, ukončilo utrpenie zvierat. Ďakujem. Merci, merci bien. Ďakujem pekne. Pán Marias. Ďakujem pekne. Súhlasím s komentárom e, pani Valiny, ako sme vyriešili otázku ochrany ľudských práv, tak teraz e, sa presúvame k ochrane práv zvierat. Prečo by sme mali e, tieto dve veci oddelovať? Členské krajiny uplatňujú európske nariadenia, keď sa porušujú práva zvierat? Áno či nie? Pretože pre sme hovorili, že členské krajiny v prípade, že nebudú v súlade s pravidlami európskej legislatívy v prípade mimo európskej legislatívy komisia ich nemôže monitorovať pre porušovanie ľudských práv. A tu členské krajiny ktoré porušia práva zvierat. Naozaj tu veci treba odlišovať. Je to paradox, je to nelogické. A nespochybňujem skutočnosť, že práva zvierat treba kontrolovať. Komisia odišla, ale chcem povedať, že rozhodnutie súdu v otázke tejto otázke hovorilo o memorande predtým, ako sa povedalo, čo povedala Euróskupina a ostatní. Takže aby som sa vrátil k tejto téme. Faktom zostáva, že je tu veľmi výrazné porušovanie práv zvierat, ako to vyplýva z európskej legislatíve. Taktiež tu máme veľa petícií v tejto veci. A po tretie, je jasné, že zlé zaobchádzanie so zvieratami má vplyv nielen na zdravie zvierat, ale aj na zdravie ľudí, pretože tieto zvieratá sú potom e, spotrebované práve ľuďmi, konzumované ľuďmi. A teda čas, ktoré strávia prepravou, treba skrátiť Musíme sa na to pozrieť, pretože niekedy sú tu sklzy kvôli hustej preprave, kvôli dopravným problémom, či sú dovážané z tretich krajín alebo sú vyvážané do tretich krajín, to si vyžaduje ďalšie skúmanie. Treba zabezpečiť, aby prepravcovia dodržiavali legislatívu a aby plánovali trasy v súlade s týmito pravidlami. E, musia sa prijať opatrenia, pretože tu máme potom nelegálne dovozy e, z Bulharska, z Rumunska, hlavne e, počas Veľkej noci, čiže musíme Eh, skontrolovať, aký je pôvod týchto produktov. Treba chrániť eh, aj eh, práva zvierat. Dúfame, že tu bude plnohodnotný balík základných práv pre, aj pre ľudské bytosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Vajs. Máme sme inú predstavu to je známe, ale tu ide konkrétne o to, či európske existujúce pravidlá, ktoré sa týkajú ochrany zvierat, sa dodržiavajú alebo nie. A minulú zimu ochran, pokiaľ ochranu zvierat dovezených z Bulharska, tak to naozaj bolo všelijaké. Pravidlá neboli dodržiavané to je skutočne problém aj z humánneho hľadiska, aj z veterinárneho hľadiska. Potom eh, v Tyrolsku eh, sa hovorí, eh, že v tejto krajine sa nič neporušuje, ale bol tu dánsky kamión a skutočne vo východoeurópskych krajinách sú štandardy nižšie, sú horšie. Ako, ale to neznamená, že v západoeurópskych krajinách je to lepšie. Ja som už počul, ako tie zvieratá e, kričia. Ak nekričali, tak už boli mŕtvé a, cestovali do Talianska, takže e, taktiež nie sú dobre vybavené tieto kamiony. E, policajti často nepoznajú pravidlá, nevedia, či sa dodržiavajú, pretože ich nepoznajú. Ďalšie kontroly boli v Chorvátsku a videl som, ako sa e, nakladalo 4000 zvierat a bola tam teplota 36 stupňov v tieni, v tom kamióne vyše 50 e, stupňov. 8 hodín e, sa čakalo na nákladku. Boli také dehydrované tie zvieratá, že im museli dať elektrošoky. A e, destinácia bola Libanon. Takže mohla by som ešte ďalšie príklady bulharských hraníc, kde čakajú kamióny hodiny v radoch. E, nemajú prednosť, sú presúvané len čiastočne. Čiže ide len o peniaze, je tam vysoká korupcia. Mohol by som hodiny tráviť tým, že vám e, budem informovať o veciach, ktoré som osobne videl a ktorým som bol svetkom, ale ide o to, že predstavte si, že pri 120 kamionov z Írska do Chorvátska, z Írska, Francúzska, Slovenska, Nemecka, spolky Európy nebol ani jeden kamión e, skontrolovaný, hoci policia tam bola prítomná. Oni to jednoducho nerobia. A tu teda máme systémové zlyhanie od začiatku do konca. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za túto správu. A nehovorím to len zo zdvorilosti, ale z hlbokého presvedčenia. Myslím si, že je úplne oprávnené, aby sme pomenovali to, čo je e, predmetom toľkých petícií, stovky tisícov európskych občanov vidia toto trápenie zvierat, nechcú to podporiť a naliehavo je potrebné riešenie. Budem tu tieňovým spravodajcom, ale aj vo výbore Agri budem aktívnym spravodajcom a hľadáme prostredníctvom vašich pozmeňujúcich návrhov formuláciu, ktorá konečne eh, eh, prinesie riešenie stovky tisícov občanov čaká, že sa konečne postaráme o tom, aby aspoň minimálne tie existujúce zákony boli dodržiavané. Hoci ja si myslím, že ešte stále sú slabé. Žiaľ, ale to sa musí prerokovať niekde inde. Tu ide o to, aby sme to, čo existuje v zákonoch, sa dodržiavalo a potrebujeme preto vašu podporu. To je naozaj príšerné a nepriateľné. Ďakujem pekne. Pani Evi. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja, ako tieňová spravodajkyňa, si myslím, že ide o osobitne dôležitú tému a vzdávam hold pani Valine za túto mm, prácu, za tento prvý návrh, kde náš výbor a výbor Agri e, budú spolupracovať. Je to, výborné východisko, je to výborná východisková pozícia, je tu ešte niekoľko detailov. Sú stovky a stovky petícií, ktoré poukazujú na množstvo prípadov príšerného zaobchádzania e, so zvieratami. Kolega o tom hovoril. Sú situácie, ktoré sú úplne nereálne, ktoré sa nedajú e, tolerovať, e, pretože sa neustále porušujú pravidlá. Stále nechápem jednu vec. Európska komisia odpovedá na otázky, viacerých e, poslancov a ja som mala tú príležitosť poslať listy, aby som žiadala o vysvetlenie alebo som upozorňovala na dôležitosť prísnejších kontrol, overovania, rešpektovania európskej legislatívy. A komisár Androkaitis e, len povie, že je tu e, súlad ehm, nariadenie o doprave 1-2005. Rešpektovanie tohto nariadenia sa približuje 100%. Takže buď komisia nemá dostatočný počet e, údajov, a, alebo nemá jasnú víziu, e, nemá jasný prehľad o tom, aká je situácia, alebo komisia popiera tento problém a to je nepriateľné. Takže táto správa je veľmi dôležitá, ale nemôžeme sa tu zastaviť. E, dokonca požiadame, aby sa vyšetril tento prípad. E, teda požiadali sme o to, ale sa nám to nepodarilo, je mi to ľúto, ale vrátime sa k tomu v našich pozmeňujúcich návrhoch, pretože to bude skutočne demokratická e, činnosť Takže ja dúfam, že sa nám podarí prispieť ambiciozným spôsobom k ochrane zvierat. Ostatné výbory, zvlášť výbor Agri, možno nebudú takí nadšení ako my, pokiaľ ide o ochranu zvierat. Výbor Agri, na to sme zvyknutí, je skôr konzervatívny v tejto oblasti a to je ešte efemizmus. Takže Ehm, predložím pozmeňujúce návrhy, aby som poukázala na mnohé porušenia, ktoré existujú a ktoré si zaslúžia našu plnú pozornosť. Ďakujem. Pán Terence Cassidy, ďakujem pekne, máte slovo. Monitorujeme vývoz živých zvierat za posledné 4 roky. Je tu rastúci trh, máme veľa dát. Hovoríte, že je to malé percento, pretože objemy sú také veľké. Ešte stále ide ale o množstvo prípadov. Hlavný systematický problém, ktoré sme identifikovali, je vysoká teplota, za ktorej tieto zvieratá cestujú. A e, komisára, všetci ministri e, to sledujeme Všetky príslušné orgány e, už prijali určité kroky. Hlavné sankcie e, sa týkajú zastavenia tejto prepravy. To e, v, v, v rukách polície. Čiže toto je hlavná sankcia, hlavný postih. A to sa už stalo. Počuli sme o to od viacerých orgánov, ale mm, pokračujeme v spolupráci s príslušnými orgánmi a vieme, že došlo k prípadoch porušenia napriek varovaniu komisára a napriek tomu, že sa posilňujú tieto postihy, hlavne na tureckých hraniciach, kde sú teda hlavné toky, hlavné prístavy. Čiže pokračuje vyšetrovanie, sme neustále v, z, v kontakte s členskými krajinami a chystáme sa do Turecka, kde budeme robiť školenia na oboch stranách EÚ aj mimo EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcete? A, áno, pán kolega, chcete ešte vystúpiť? Podceňujete problém. Teplota je problém. Technické vybavenie, e, časový rámec, prepravcovia vás klamú, e, opisujú e, tie miesta, kde je možné vyložiť a naložiť zvieratá volajú to destináciou a tak ďalej. Takže tieto informácie komisia má. Prosím, e, nesnažte sa zmierniť tú situáciu. Ďakujem pekne. Takže teraz má slovo pani kolegyňa Valina. Áno, budem stručná, pretože už ste povedali to, čo som e, ja chcela povedať komisii. Vidím, že sa všetci zhodneme a ako sprav- spravodajkyňa mám tiež určité obmedzenia, ale keďže sa všetci zhodneme, dúfam, že sa veci zlepšia a využijeme všetky príspevky na to, aby sme vytvorili znenie e, vyhovujúce všetkým. Čokoľvek, čím zlepšíte toto znenie, je vítané. Počítam s vami a prosím, posielajte vaše príspevky. Lehota na pozmenujúce návrhy je 6. september, to znamená v stredu o týždeň. Eh, pardon, teraz v stredu a je tam aj časový limit, takže dodržte to, prosím. A prajem vám pekný večer. Ešte, pardon, prepačte. Pán predseda, skôr ako ukončíme dnešné rokovanie, by som chcela podať vyhlásenie. Upozornili ma, že spravodajca pre revíziu iniciatívy európskych občanov, pán Valensa, už nebude spravodajcom pre túto problematiku. A ja by som chcela povedať, že ja si myslím, že je nesprávne e, takéto rozhodnutie. A malo by sa o tom hovoriť aj na stretnutí koordinátorov. Koordinátori by mali rozhodnúť, či pán Valensa môže pokračovať v práci alebo nie. Tak, ako sme to robili už aj v minulosti. A predtým to bolo tak, že koordinátori sa dohodli a nezohľadňovala sa súčasná situácia priorit politických skupín. Takže ja si myslím, že koordinátori musia o tom znovu hovoriť Ďakujem za váš vstup. Súhlasím s ním. A budeme o tom hovoriť 24. septembra na rokovaní koordinátorov. Takže vám prajem všetkým pekný večer a pokúste sa byť šťastní.